rozprave. Myslím si, že to ukazuje uh, dobrú vôľu tohto parlamentu. Ďakujem pekne, pán Sturdy. Rozprava je ukončená. Hlasovať sa o tejto otázke bude zajtra na obed. Predtým, než prejdeme k otázkam na radu, SAD oznámilo isté zmeny. Pani Hec stáva Ehm, plnoprávnou členkou delegácie pre Palestínu. A teraz teda prechádzame už k otázkam na radu. Ospravedlňujem sa, e, pretože máme veľký časový sklz. Ja som e, sa dohodol s pani Volis, že sa že budem predsedať teda ja A prvou, prvú otázku má pán e, Paselt a pani Jerry. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem používať svoj rodný jazyk maďarčinu pri odpovede, odpovediach na otázky. Stanovisko rady k právnemu štátu v Srbsku pochádza z decembra, zo záverov rady, e, decembra 2010. Rada vo svojich záveroch privítala to, že Srbsko sa vydalo reformnou cestou a všimla si aj nové výsledky pri predbežných dohodách z EÚ. Záverom rada sa vyjadrila, že Srbsko musí sa ešte viac snažiť, aby ustanovenia stabilizačnej asociačnej dohody splnilo. Musí zintenzívniť svoje úsilia v nasledujúcich poliach reforma verejnej správy, reforma súdnictva, vrátane zlepšenia právneho štátu a boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Srbsko musí vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie. Rada neprerokovala zásady právneho štátu v Srbsku v súvislosti s týmto špeciálnym prípadom, na ktorý ctený eh, poslanec pán Bert Posel poukázal. Toľko moja odpoveď. Pán posol, doplňujúca otázka. Ja som položil túto otázku tak chcem eh, hovoriť, že eh, je eh, súdená skupina albánskej menšiny, boli odsúdení na najvyšší trest a boli obvinení za činy spáchané v Kosove, ale ja si ja pýtam, či by to skôr nemal riešiť Eulex a nie Srbsko. Prosím, môžete sa naozaj konkrétne informovať o tomto prípade, pretože ja sa práve na to pýtam. Ďakujem pekne. Odpovedá pani Jerry. Ctený poslanec pán Poselt, rada vo vzťahu k akejkoľvek záležitosti, aj vo vzťahu k rozšíreniu alebo vo vzťahu k asociačným dohodám, musí mať na zreteli, že v roku 1993 v Kodani rada stanovila kritéria pre vstup do EÚ, vrátanie kritérií týkajúcich sa ľudských práv a menšinových práv. Takže teraz nemôžeme namietať voči tomuto etalónu, ktorý sme stanovili. Tieto kritéria platia a počas rokovaní ich treba dodržať. Samozrejme, že chápem jadro vašej otázky a maďarské rotujúce predsedníctvo vidí problém, ktorý ste tu nastolili A podobne ako v iných postupoch prístupu, aj tu bude predsedníctvo venovať špeciálnu pozornosť tejto otázke. Teraz pán Higgins, otázka číslo 2. Alebo pán Kaspari. Ja, Pán predseda, ja mám taktiež doplňujúcu otázku na radu vo svetle otázky pána Poselta. Kolega sa naozaj pýtal, či si rada naozaj môže predstaviť konkrétne ešte e, raz kontaktovať srbskú vládu. Takže pýtam sa e, predsedníctva rady, či si naozaj môže predstaviť kvôli tomuto prípadu sa konkrétne skontaktovať s vládou? Predtým, ako dostane slovo pani Dury, ja chcem povedať, že toto nie je e, postup modrej karty. Ak chcete položiť doplňujúcu otázku, jednoducho sa prihláste. Pani Dury, nech sa páči, môžete odpovedať. Ďakujem za priestor na vyjadrenie, pán predsedajúci. Ako som povedala už predtým, musíme brať do úvahy širší kontext a duch podmienok, v rámci ktorých rada rokuje Rokovanie je rozbehnuté. Srbsko predložilo výsledky a teraz sme v takej fáze rokovaní, kedy Srbsko zareagovalo na podmienky, ktoré predložila Srbsku komisia a k 1. januáru Srbsko odpovedalo na všetky otázky. Samozrejme, že v procese rokovaní Treba vziať do úvahy všetky dôležité záležitosti, ktoré sa vynoria aj za komisiu, aj za radu. Ďakujeme, pani Diery. Otázka číslo 2 položil pán Jim Higgins. Týka sa malých a stredných podnikov a maďarského predsedníctva. Pani Diery, nech sa páči, vyjadrite sa. Ďakujem pekne za slovo. Hovorí pani Diery. Malé a stredné podniky hrajú životne dôležitú úlohu v európskom hospodárstve. Aby sme zlepšili právne normy, v ktorých fungujú. Maďarské predsedníctvo sa v nasledujúcich mesiacoch sústredí na stratégiu Európy do roku 2010 a iniciatívou, tak povedia s vlajkovou loďou sú in- inovatívnosť a plnokrvný rozvoj vnútorných trhov. Musíme mať na zreteli, že len 5 európskych malých a stredných podnikov eh, je aktívnych cezhranične. A správa pána Maria Montyho tiež poukazuje na fakt, že pri rozvoji jednotného európskeho vnútorného trhu si musíme uvedomovať, že existujú isté prekážky, ktoré sa kladú do cesty tomuto jednotnému trhu. Každá smernica, napríklad aj smernica o službách, ktorá bola e, tak zdlhavo prerokovávaná, aj dnes sa o nej hovorilo, ešte musí byť aj zrealizovaná, implementovaná v praxi, pretože všetky riešenia, ktoré ponúkame, aj napríklad v oblasti jednotných platieb a cezhraničných aktivít, podnikateľských aktivít, musia byť istým spôsobom umožnené daňovým režimom, prispôsobením sa daní patentov, tak, aby to bolo výhodné pre malé stredné podniky. A v útorok parlament sa vyjadril svojim rozhodnutím v prospech patentového režimu, ktorý takto uľahčuje konanie malým a stredným podnikom. Týmto sa môžu zapojiť do inovácií a investovania. V mene e, rotujúceho maďarského predsedníctva chcem povedať, že budeme revidovať aj zákon o malých a stredných podnikoch podnikoch. Tento by sa mal stať takou magnou chartou, ktorá chráni záujmy malých a stredných podnikov. Vážený pán predsedajúci, rada e, by som videla komplexnejší prístup k tejto politike, integrovanejší prístup a všetky informácie finančné, technologické a všetky prekážky, ktoré sa kladú do cesty rozvoju malých a stredných podnikov, by sa mali odstrániť, aby malé a stredné podniky sa stali skutočne chrbtovou kosťou novej zelenej ekonomiky. Toto je cieľ Európy mať inteligentnejšie právne normy, zmeniť inštitúcie tak, aby e, nepredstavovali administratívnu a byrokratickú záťaž pre stredné a malé podniky. Snažíme sa týmto zlepšiť ich inovačnú kapacitu. A to si vyžaduje nový prístup k inovácii, ktorý sa sústredí na netechnologické inovácie. Dovolte mi pripomenúť vám, že Európska rada vo februári prijala veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré sa týkalo inovácie. Je to ďalšia právna norma, v ktorej, podľa ktorej môžu malé a stredné podniky získať e, financie na svoju činnosť za istých záruk. Sú tu isté inovatívne finančné nástroje, isté výhodné úverové podmienky, ktoré sú teraz prístupné pre zdravé malé a stredné podniky na trhu. Záverom maďarské predsedníctvo navrhne e, rade viacročné programy výskumu a vývoja, ktoré budú náležite odfinancované, ktoré budú v polovici svojho obdobia revidované a stanú sa dôležitým nástrojom a takmer pilierom, na ktorom budú stáť tieto malé a stredné podniky. Teraz má slovo pán Higgins. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zablahoželať maďarskému predsedníctvu k tomu, že sú tu dnes a vítam to, čo povedala pani ministerka, jeden z najväčších problémov, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, je byrokracia. Pokiaľ ide o tieto podniky, teda aj predseda Barozo povedal, že podnikne čosi naozaj významné, aby to riešilo, ale zatiaľ k tomu nedošlo. A keď počúvam to, čo vlastne aj povedala zastupkynia maďarského predsedníctva, musím povedať, že som veľmi rád a myslím si, že je to veľmi dôležité pre tieto podniky a je veľmi významné, že budeme túto otázku riešiť, pretože naozaj to spôsobuje mnohé problémy pre malé a stredné podniky. Ďakujem, pán Balčitis. Ďakujem, pán predseda. Pani ministerka, v roku 2008 rada schválila 15 miliardový balík od Európskej investičnej banky, ktorý mal slúžiť na konzultáciu, na pomoc malých a stredným podnikom ale e, bola správa o tom, že tieto financie boli použité pre všetkým veľkými, spoločnosť, e, veľkými spoločnosťami. A ako chce zareagovať predsedníctvo, aby sa umožnilo použitie tých prijatých opatrení pre malé a stredné podniky? Ďakujem a pani Sinclair tiež žiadala o slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja by som len chcela vedieť, že či moji kolegovia ti súhlasia so mnou, že je veľkým sklamaním, že momentálne e, pán Malcolm Harbour, ktorý je vlastne predsedom výboru pre e, trh a povedal, že len veľmi málo kolegov eh, podpísalo naše uznesenie a eh, že nie je možné pomáhať tým malým a stredným podnikom a že teda tie členské štáty by sa mali sami postarať o tie svoje malé a stredné podniky. Nech sa páči, pani Gery. Ďakujem pekne, pán predseda chcem zodpovedať na otázku pána Higginsa, čo sa týka regulačného eh, prostredia. Myslím si, že je to veľmi dôležité pre existenciu a pre pracovné podmienky malých a stredných podnikov. Ehm, mali by sme eh, myslieť lokálne, konať globálne eh, a to je veľmi dôležité. Je to dôležité na všetkých úrovniach, nielen na úrovni EÚ a myslím si, že budete so mnou súhlasiť, že to by malo platiť aj na úrovni národnej, regionálnej a miestnej. Komisie stano, komisia stanovuje pravidla, aby e, pozbudila väčšiu pomoc pre malá stredné podniky v oblasti výskumu a rozvoja, e, investícií, aby teda mohli konkurovať veľkým podnikom žiadosti o zníženú DPH v rámci e, služieb, ako napríklad v oblastiach e, kaderníctvo a tak ďalej. E, to bude podporovať rast a zamestnanosť a komisia víta tieto rozhodnutia. Čo sa týka lepšej regulácie, komisia predložila dôležitú legislatívnu iniciatívu, prijela návrh na pozmenenie smernice relevantnej smernice v tejto oblasti. Tiež komisia vo februári rozhodla, že chce e, pomôcť e, jednotlivým členským štátom, pomôcť im teda splniť svoje záväzky z akčného plánu. Má kapacitu znížiť zaťaženie až do 6 miliárd eur. Komisia pozbudzuje členské štáty, aby sa dospelo k dohode, aby teda čo najskôr využili tieto príležitosti a my v rade musíme e, toto e, nasledovať. Komisia tiež pozorne preskúma možné zaťaženie nových e, legislatívnych návrhov, nielen čo sa týka malých a stredných podnikov. A myslím si, že tu máme dosť veľa dobrých návrhov na stole a na Rade pre konkurenciu schopnosť sa snažíme riešiť čo najviac týchto otázok a čo najrýchlejšie. Čo sa týka druhej otázky, zlepšenie prístupu k financovaniu, v úvode som sa snažila o tomto hovoriť. Poskytovanie Eh, pôžičiek. Eh, eh, došlo k veľkej pôžičke 1 miliardy eur a o zvýšenie 60 oproti roku 2007. EÚ by mala požičať neskôr ešte viac peňazí v tejto otázke a pamätám si, že keď som ešte bola europoslankyňou, tak som bola vždy zodpovedná za stanovisko na o o EIB a tiež som vypracovávala hodnotenia. Môžem vám povedať, že EIB veľmi rýchlo zareagovala na zmenené podmienky a reorganizovala svoje priority, takže toto vítame. Samozrejme, súhlasím s vami, že niekedy tie peniaze sa nedostanú tam, kam majú a že by sa to malo lepšie zorganizovať a myslím si, že by sme mali naozaj venovať eh, pozornosť naprotivkom EIB v jednotlivých členských štátoch, pretože v mnohých prípadoch oni sú vlastne tými partnermi a nemusíme, nemôžeme zo všetkého vyniť len eh, Európsku investičnú eh, banku. Preto súhlasím aj s otázkou číslo 2, že je veľmi dôležité, aby pôžičky EIB a peniaze sa dostali tam, kam majú, čiže tým malým a stredným podnikom. Rada sa nemôže vyjadrovať k tým otázkam, ktoré neboli napísané, takže ak dovolíte, tak na tú otázku posledne budem reagovať. Ideme ďalej. Otázka číslo 3. Pán Papa Nikolau, iniciatívy v oblasti posúdenia vodných zdrojov a pitných vôd. Teraz to ešte potiahneme o štvrť hodinu dlhšie kvôli tomu časovému sklzu. Takže otázka číslo 3. Nech sa páči pani Dury. Takže odpoviem na otázku pána poslanca. Ide o vodné zdroje. Chcem vám povedať, pán poslanec, že otázka vodných zdrojov je veľmi dôležitá pre e, predsednícku trojku. Je to e, súčasť programu, ktorý sme vypracovali pred dvoma rokmi. A každá predsedajúca krajina prispela k e, tomuto integrovanému prístupu. My teda budeme pokračovať v tejto práci, ktorú začali Španielsko a Belgicko a chceme prispieť k úspechu tejto politiky. V júni 2011 sme, by sme chceli mať závery rady schválené v oblasti tejto politiky a pôjde tu o tri dôležité oblasti. Po prvé, extrémne udalosti, ako napríklad záplavy, sucha, nedostatok vody, e, vnútrozemské vodné e, plochy. Potom druhá oblasť, budúca úlaha e, služieb, ktoré sa opierajú o riadenie vody. Ja myslím, že toto zanedbávame, vodu berieme ako samozrejmosť a zabudáme na tie ekologické služby, e, ktoré umožňuje voda bez toho, aby sme si to e, skutočne cenili. A tretia oblasť, zlepšená spolupráca tak medzinárodno, ako aj medzi členskými krajinami, pokiaľ ide o vodohospodárstvo. Závery rady snáď prispejú k oznámeniu komisie. To je naplánované na e, rok 2011. Pôjde o tému európskej vodnej politike. Bude sa hovoriť o udržateľnom riadení a o bezpečnosti vodných zdrojov a poskytovaní pitnej vody v členských krajinách. A ešte záverom, dámy a páni, maďarské predsedníctvo organizuje niekoľko konferencií a podujatí, ktoré súvisia s vodou. Bude konferencia o zdrojoch pitnej vody v Európe tá sa e, uskutoční spolu s neformálnou schôdzou ministrov pre e, životné prostredie. Bude to od 23. do 25. marca. Pre maďarské predsedníctvo je taktiež dôležité, aby sme mali e, stratégiu pre povodie Dunaja. No a tým teda ochraňujeme aj zdroje pitnej vody. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za odpoveď, pani ministerka. Možno, že je to už posledná otázka, ale najskôr doplňujúca otázka pán Rubik, pani Tikau, ale najskôr pán Papa Nikolau. Ďakujem pekne za odpoveď, ale ak dovolíte, doplním eh, jednu vec. Komisia v roku 2007 v oznámení o suchách a o extrémnych udalostiach chcela vytvoriť novú infraštruktúru, ktorá by umožnila sa s takýmito e, fenoménmi vysporiadať. Keď sa pozrieme na e, ostrovy v Južnej Európe, tak tie majú veľký problém s pitnou vodou a majú problém aj e, s tým, že e, sú zdroje pitnej vody, vody kontaminované solou. Ja sa pýtam, či by bolo možné poskytnúť priamu finančnú pomoc práve takýmto oblastiam. Pani Tikau. Ďakujem pekne, pán predseda. E, Maďarsko a Rumunsko 3. E, februára boli určené ako koordinátori pre zachovanie kvality vody v povodí Dunaja. Ja sa pýtam, kedy budeme implementovať e, prioritné akcie a zlepšovať tým kvalitu pitnej vody. E, potrebuje potrebujeme investovať do čističiek e, vôd, potrebujeme metódy a nástroje na ochranu zdrojov pitnej vody. Takže je veľmi dôležité hovoriť o implementácii tejto stratégie pre povode Dunaja. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, ja sa taktiež pýtam na túto stratégiu pre povode Dunaja. Naozaj chceme mať e, zlepšiť výrazne kvalitu vody z Dunaja. Pýtam sa, či je akčný plán naplánovaný pre všetky členské krajiny a e, možno, že by sa to potom týkalo aj e, čistenia e, vôd e, tých e, e riek, ktoré sa vlievajú do Dunaja, takže to by taktiež zlepšilo kvalitu vody v Dunaja. Pýtam sa teda, či je nejaký akčný plán, ktorý by bol navrhnutý v blízkej budúcnosti pre všetky krajiny. Ďakujem pekne, pani Dury. Rýchle. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za tieto doplňujúce otázky. Jasne ukazujú, že vy pripisujete veľký význam tejto záležitosti a myslím, že my e, sa v súčasnosti e, málo venujeme týmto záležitostiam. E, ja som už povedala, že plánujeme prijať závery rady a budeme venovať pozornosť napríklad tým extrémnym udalostiam, suchá, záplavy a tak ďalej. A e, v roku 2012 komisia príde aj s istým e, návrhom. E, hovorili ste tu o ostrovoch a o ich problémoch vo vzťahu s pitnou vodou. Áno, napríklad obyvateľia Barcelóny alebo Južného Talianska si bolestivo uvedomujú tieto problémy. Museli sa používať cisterny na to, aby bolo možné e, doručiť pitnú vodu napríklad obyvateľom Barcelóny. My e, predložíme tie závery rady a ja dúfam, že tým aj inšpirujeme komisiu a to takým spôsobom, aby pri E, budúcich, e, pri budúcom finančnom výhľade sa e, dostatočne bude myslieť na vodu vo vzťahu s financovaním. No a otázka pani Tikau a pána Rubiga, tie sa týkali Dunaja. Chcem vám povedať, že my sme pyšní, že e, pán Harn odprezentoval akčný e, plán pre e, povodie Dunaja. Dokopy to bolo 13 konkrétnych akcií. A tento akčný plán sa týka kvality vody, sucha, záplav. A dve členské krajiny boli požiadané o e, zohranie úlohy akéhosi lídra pri implementácii tohto akčného plánu a to podľa mňa je veľmi dôležité. Stratégia pre povodie Dunaja e, zahrania 8 členských krajín plus 6 nečlenských e, krajín a je dôležité, aby sme venovali väčšiu pozornosť tejto stratégii pre povodie Dunaja. Nie je e, viac finančných prostriedkov, ale mohli by sme doladiť existujúce projekty aby e, boli účinnejšie e, existujúce prostriedky využívané. Členské krajiny v tom nebudú samotné. Nie je to možné, pretože e, Dunaj je veľmi dlhý a spája všetky tieto krajiny. Samozrejme, máme plány, ktoré sa nám asi nepodarí implementovať počas maďarského predsedníctva, ale chceli by sme to nakopnúť a myslím, že sa nám to už aj podarilo prostredníctvom e, pracovných skupín a taktiež na e, schôdzkach ministrov a dúfam, že na Rade pre všeobecné záležitosti sa nám podarí schváliť e, závery a potom už to bude naozaj na nás. Od nás bude závisieť implementácia opatrení, napríklad čistenie odpadových vôd a ochrana vodných zdrojov v Európe. Ešte jedna otázka, pretože pani to je veľmi vernou účastníčkou hodiny otázok. E, súhlasíte s tým, takže týka sa to zdravotne postihnutých a potom iba jeden bude môcť položiť doplňujúcu otázku. Ďakujem za slovo. Som veľmi rada, že máme čas venovať sa tejto téme. Dohovor OSN o právach postihnutých má skutočne veľký význam a je efektívnym nástrojom na podporu práv ľudí so zdravotným postihnutím aj celých komunít. V EÚ by sme radi upriamili pozornosť e, ctenej poslankyne na to, že pri mnohých príležitostiach sme zduplikovali, že nám záleží na práva osôb so zdravotným postihnutím a že si želáme, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako a v, do spoločnosti, aby sa mohli zapájať rovnako ako zdraví členovia spoločnosti. Chceme, aby osoby so zdravotným postihnutím boli účastní aj rozhodnutia, ktoré sa ich týkajú. Rada v roku 2009 aj v roku 2010 vždy pobádalo ľudí so zdravotným postihnutím, aby sa zapájali do rozhodovacieho procesu a spolu formovali politiky. Rada prijala smernicu ktorá zakazuje diskrimináciu pri zamestnávaní a na pracovných miestach a pracoviskách, ktorá by znevyhodňovala ľudí so zdravotným postihnutím. To isté platí pre účasť v organizáciách zamestnávateľov a zamestnancov. Skutočná participácia ľudí so zdravotným postihnutím pri rozhodovacom procese je žiadúca. Komisia má vytýčenú stratégiu v oblasti eh, ľudí s postihnutím. Je to stratégia z minulej jesene, ktorá má uviezť do praxe dohovor OSN. Maďarské predsedníctvo mieni predložiť rade tieto závery a v júni dúfame sa na našom zasadnutí príjmu. Čo sa týka založenia výboru pre postihnutých, zatiaľ oficiálne takýto námet neprišiel. Dovolte mi pripomenúť, e, vážení poslanci, že rada sa môže zaoberať len takými námetmi, ktoré sú predložené komisiou, i keď vždy priaznivým okom budeme hľadieť na námety parlamentu, ale pravidla hovoria takto. Ďakujem. Ešte bude vriť ďalší. Ďakujem za možnosť spýtať sa ešte ďalšiu doplňujúcu otázku. Ďakujem pani Ďore za odpoveď. Tento rok Fórum pre ľudí so zdravotným postihnutím zorganizovalo stretnutie a pani komisárka Redingová na tomto stretnutí povedala, že sú také členské štáty EÚ, ktoré nesúhlasia so zrealizovaním Európskeho dohovoru, ktorý bojuje proti diskriminácii v praxi. Ale táto právna norma je veľmi dôležitým právnym aktom pri zabezpečovaní práv osôb s postihnutím. Mieni Maďarsko vykonať kroky pri uplatňovaní tejto smernice v praxi? Nejaké konkrétne opatrenia nám môžete povedať, aby sa táto smernica naozaj v teréne realizovala? Köszönöm szépen a miniszter asszony válaszát. Ďakujem pekne, pani ministerka, za vašu odpoveď. Ja by som chcel vyzvať ľudí, aby e, podporilo zapojenie e, ľudí s postihnutím, e, pretože to je veľmi dôležité a my sme zástupcovia občanov, mali by sme ísť príkladom, chcem sa poďakovať predsedníctvu, teda triu, predsed, predsedníckému triu, že sa chce na toto zamerať a moja otázka je, či by ste chceli v tomto smere aj pokračovať v budúcnosti. Ďakujem pekne za dodatočné otázky. Prvá otázka pani poslankyne sa týkala smernice proti diskriminácii. Samozrejme, môžem vám povedať, áno, my to vyriešime, pretože nie je ľahké, teda nie je ťažké dávať sľuby, ale my vidíme, ako potom ťažké je možno tie sľuby plniť, aký ťažký je legislatívny proces, nám aj pre túto smernicu. Ale samozrejme je v našom úmysle napredovať v tejto otázke. Budeme sa sústrediť na aspekt, čo sa týka toho zdravotného postihnutia v rámci tejto smernice. Chceme venovať dve stretnutia tejto otázke a dúfame, že aspoň sa nám podarí dosiahnuť aký taký pokrok. Takže akože nesnažíme sa pretlačiť všetky veci, ale budeme sa sústrediť na ten aspekt e, postihnutia. E, bude to určite veľmi ťažký boj, pretože e, členské štáty uvádzajú finančné dôvody, finančné problémy, vrátane aj mojej krajiny a teda aj ani nám sa nepodarilo poskytnúť plný prístup ľuďom so zdravotným postihnutím do tých verejných inštitúcií, ale sme odhodlaní riešiť túto otázku. Ako hovorí pán Koša, nie, nejde tu len o tých ľudí s postihnutím, ale aj napríklad o mladé matky, alebo o ďalších ľudí, o ktorých sa zvyčajne nehovorí ako o ľudí s postihnutím. A e, potom otázka kolegu Košu, e, čo sa týka účasti alebo zapojenia ľudí s postihnutím aj tuto v parlamente. Som si istý, že pán Koša má vynikajúce kontakty nie len s predsedníctvom, ale aj s komisiou a videli sme pri mnohých príležitostiach, že keď parlament zohráva kľúčovú, takú priekopnícku úlohu, tak komisia a aj rada cítia akúsi povinnosť nasledovať tento príklad, takže táto otázka, ktorú ste spomenuli, to sa stane súčasťou našich návrhov. Um, spomente si na rómsku stratégiu. Výbor Libe prijal správu pani Jaroka a teraz je tu lepšia šanca, že ustanovenia tejto správy si nájdu cestu aj do dokumentov komisie. čo sa týka ďalších otázok, na ktoré nemáme čas, tak eh, tie môžeme zaslať písomne. Eh, pán kolega, dovolím vám ešte dodatočnú otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som ani nežiadal o to, aby som sa mohol niečo opýtať, ale chcel som len vedieť, veľmi stručne, teda som chcel povedať e, následovné. My máme problém s parlamentnou kontrolou. A trikrát, keď som už bol na plenárnom zasadnutí, tak som sa trikrát chcel spýtať niečo rady a trikrát bol taký veľký časový skol, že to nebolo možné, takže vás poprosím, aby ste to nejako preskúmali, prepáčte, ja už teda nechcel som to nejako naťahovať, ale len som vás chcel poprosiť, aby ste sa na to pozreli v budúcnosti. Samozrejme, ja som si vedomý toho, ja vás podporujem v tomto, E, bohužiaľ ide tu o to načasovanie debaty, ide tu o to, ako prebiehajú potom tie e, debaty a vyzerá to tak, že konferencia predsedov vždy sa snaží e, dať veľmi veľa vecí na program, ale treba to riešiť jednoducho s predsedníctvom, ako pani Gyuri povedala, mnoho otázok nebolo